Zdvojnásobenie kapacity plynovodu Nord Stream a vplyv na energetickú úniu a bezpečnosť dodávok. V mene e, rady dávam slovo pánovi ministrovi Šmitovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni poslanci. Otázky bezpečnosti energetických dodávok, potreba užšej spolupráce v tejto oblasti s našimi partnermi aj vnútri EÚ sú vysoko v prioritách nášho programu. Energetický sektor je sektorom strategickým a bezpečnosť dodávok je vysokou výzvou pre EÚ Prijali sme už mnohé opatrenia v minulosti, napríklad aplikácia tretieho balíčka o vnútornom trhu, smernica o, v oblasti obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti, ktorá posilňuje našu nezávislosť, oznámenie komisie EP a Rady o Európskej stratégii pre e, energetickú bezpečnosť a spoluprácu. V roku 2014 e, e, sme spustili iniciatívu energetickej únie. Predsedníctvo si myslí, že je to významná etapa a kvalitatívny skok vpred v novej európskej energetickej politike, ktorá posilňuje našu bezpečnosť dodávok. Tuto i úniu tvorí 5 významných dimenzí, bezpečnosť dodávok, vnútorný maximálne integrovaný energetický trh, energetická účinnosť, zníženie e, emisí a výskum a vývoj, inovácie. V poslednom bode predsedníctvo zorganizovalo v Luxemburgu týždeň energetických technológií. Stretlo sa to viacej ako 500 odborníkov z tohto sektora, ministri energií, e, predstavitelia firiem a podnikatelia z energetického sektora a sektora obnoviteľných energií. Tento sektor je aj pionierom v oblasti inovácií a energetickej účinnosti. E, to všetko nám umožní integráciu trhov, robiť úspory a vytvárať e, aj lepšie investície do energetiky. Posilnenie dodávok plynu, e, to je významná otázka. Komisia EU e, e, očakáva, že komisia príde v roku 2016 celý balíček opatrení pre zemný plyn. Sledujeme pozorne prípravné práce aj verejné konzultácie v tejto oblasti. Špecificky k samotnému Nord Streamu. Rada zatiaľ neprijala oficiálne stanovisko. Ide o obchodný projekt medzi ruskou a západnou firmou. Predsedníctvo si plne uvedomuje, že tento projekt prináša výzvy energetické, ekonomické, geopolitické aj environmentálne a že vyvoláva otázky hlavne v oblasti mm, toho, ako prispieť prispeje k energetickým eh, dodávkam EÚ a bude mať aj dopad na iné krajiny. Európska komisia kontroluje plnenie zmluv a má za úlohu tento projekt eh, zanalizovať správneho hľadiska, hlavne pokiaľ ide o pravidlá vnútorného trhu Predsedníctvo by vás rado ubezpečilo, že táto téma sa v rade e, pozorne sleduje. Snažíme sa o rozvoj energetickej únie a hlavne o posilnenie bezpečnosti dodávok a e, energetickej nezávislosti EÚ, využívajúc vývoj, rozvoj a obnoviteľné energie dnes sme si e, veľa posolstiev počuli o životnom prostredí. Ďakujem za pozornosť. Merci, monsieur le ministre. Tiene ahora la palabra el... Ďakujem a teraz má slovo pán Miguel Arias Kanete za Európsku komisiu. Honorable members, allow me to start... Vážení pomoslanci, dovolte, aby som začal tým posledným základného posolstva Zabezpečenie energie pre občanov a firmy v Európe je to prioritou Európskej komisie. My e, pripravujeme novú stratégiu pre uskladňovanie. a Budeme navrhovať zmeny do medziládnych dohôd, aby boli v súlade s európskymi cieľmi bezpečnosti dodávok e, energie. Takisto, aby sme zabezpečili e, zlepšiu diverzifikáciu. Cieľ je jednoduchý, aby sme ukončili našu závislosť od jedného dodávateľa dali možnosť členským štátom viacerých zdrojov plynu, ako aj z skladov. A tu rastie rýchlo náš trh z LNG a toto umožní zvýšiť e, z kapacity skladovacie zo 40 miliónov na 90 miliónov kubikov a lepšie zabezpečenie prepojenie členských štátov. Dosahujeme pokrok v týchto oblastiach. Dosiahli sme už aj hmatateľné výsledky v niektorých regiónoch, ktoré sú napojené na vnútorný trhu. Vediem príklad, napríklad e, prvá skupina, alebo nová skupina zvyšuje konektory v tom po situácii post South Stream a pripravuje t- t- nové, nové potreby vlastne zvýši kapacitu a t- bude fungovať do roku 2020 a to by malo predstavovať 10 miliard tón e, kubík E, kubických e, plynu z Azerbajdžanu do Európy. A to by teda ten náš kľúčový nástroj, aby sme plne integrovali aj severské štáty do Európy. Keď e, sa bude podpisovať dohoda medzi Polskom a Litvou, to bude veľký prínos e, pre Európsku úniu a vo výške, vo výške 300 miliónov eur. Nemôžem dostatočne zvorazniť, aké je to dôležité, pretože e, Európska únia ešte stále závislá od e, dávok plynu z Ruska a to všetko prechádza cez Ukrajinu. Komisia bej na vedomie, že je tu zámer budovať Nord Stream. Nord Stream 2 je komerčný projekt a je to na komerčných stranách, ktoré sa rozhodnú, čo je pre nich lepšie. Ale ja chcem jasne povedať, že v prípade akéhokoľvek plynovodu v Európe, ten bude musieť byť v súlade s európskym právom, aj tretím energetickým balíčkom, ale aj environmentálny eh, predpismi, ako je predpismi pre verejné obstarávanie vyjednávanie. Komisia bude prísne sledovať dodržovanie európskeho regulačného rámca Transprepravné kapacity z Ruska momentálne sa využívajú asi iba na 50 a to vlastne už prekračuje e, potreby Európskej únie aj v prípade budúcnosti. Takže keď sa vybuduje Nord Stream, zvýšia sa prepravné kapacity pre Rusko. Chcel by som povedať, že komisia podporuje aktívne úsilie, aby Ukrajina sa stala stabilným e, prepravcom Chcem by som ešte pripomenúť, že Európska únia je otvorená pre rúský plyn a chce vidieť e, Rusko ako spolahlivého dodávateľa zemného plynu aj budúcnosti, ale tiež to musí zapadať do našej stratégie diverzifikácie, tak aby ruský dodávateľ ako akýkoľvek iný dodávateľ do EÚ pôsobil podľa našich e, pravidel pre vnútorný trh a hospodárskú súťaž. Ďakujem, pán komisár. Začíname rozpravu s predstaviteľmi politických skupín za EPP, pán predseda Buzek. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ja e, podporujem e, hospodárskú alebo ekonomickú slobodu tam, kde e, sú, sú firmy, ktorým produkujú zisk a zároveň sa dodržiavajú pri tom právo. V prípade pri Nord Streamu však máme určité pochybnosti, pretože ťažko hovoriť o ziskoch, keďže je tu už existujúca infraštruktúra, ktoré využívajú využíva na, na 50 a výstavba v mori je drahšia než e, na suši. A takisto to môže mať aj veľké environmentálne dôsledky. Nord Stream 2 vlastne si takisto uh, vplýva na energetickú bezpečnosť a chcel by mať e, dominantné postavenie na trhu prostredníctvom jedného dodávateľa, prečo vlastne Európska komisia vystupuje proti e, firme Gazprom z hľadiska monopolizácie trhu ďalej. Tento projekt nemôže byť považovaný za čisto komerčný, pretože nesie určité aj politické napätia a zrovnáva z e, krajiny EU z hľadiska energetickej bezpečnosti a tiež e, našim, partn- našim partnerov, ktorí sú e, v politike sused susedstva, týchto ohro, tý, ohrozuje túto e, politiku susedstva. Chcel by som povedať, že Európska komisia pod, e, príjma všetky, musí prijať všetky kroky, aby v prípade nesúladu s e, predpismi, aby zastavila e, Nord Stream 2, tak ako sa jej podarilo zastaviť e, South Stream. Ďakujem pekne.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 bude zásobovať Nemecko s ruským plynom priamo. Spomenuli ste, že súčasná kapacita sa nedostatočne využíva, to znamená, že vývoz stavba nového potrubia plynovodu vlastne zdvojnásobí e, ešte kapacitu. Nemyslíte si, že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 naše prepojenia s východom sú využívané len iba na niekoľko desiatok percent z tej existujúcej infraštruktúry. čo znamená, že ešte v existujúcej infraštruktúre, teda existujúcich plynovodoch, je 50 priestoru, preto je veľmi neodôvodnené budovať nový plynovod, ktorý, keď nevyužívame ani ten, ktorý máme. Takže myslím si, že nie, nie celkom dobre, niečo, niečo nám zahamprovalo vo našom vlastnom porozumení. La parola all'onorevole Zan... Slovo dostáva poslanec Zanonáto mene progresívnych, aliancie progresívnej aliancie sociálnych demokratov. E, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, vážený pán minister, ďakujem, pán komisár. Troška je znepokojujúca e, tá správa ohľadom zdvojnásobenia kapacity takýmto spôsobom, tak ako bolo pripomenuté pred chvíľou, tak len zvýšime závislosť na ruskom plyne a takisto e, sa zvýšia e, tie prepravované objemy do krajín Európy. E, dnes sú tri možnosti, tri prepravované. Nord Stream, teraz zdvojnásobená navrhnutá kapacita, Jamal, Bielorusko a potom ukrajinská vetva. Z toho by boli teda dve. Čiže existuje tu prvý problém, ktorý súvisí s diverzifikáciou trás tranzitných alebo prepravných, zníženie týchto počtu, tohto počtu, to znamená, e, pripravím tú diskusiu, ktorú členské štáty mali a ktoré sa týkajú práve zásobovania energetického, je to podstatný problém pre tých, ktorí sú v súčasnosti súčasťou takéto výstavby a teda vláda, ktorá sa zaoberá e, energetickými záležitosťami. Toto sú každopádne podstatné veci a ďalší e, podstatný problém, ktorý sa týka únie vo svojej komplexnosti, odliadnúc od e, výlučnosti tejto energetickej politiky, e, pretože obídenie Ukrajiny to znamená e, nejakým spôsobom teda ob, ob, aj obchádzať a teda vylúčiť ju a potrobiť zvyšok Európy ťažkému vplyvu Ruska. Bolo oznámené, že, oznámené, že pokiaľ ide o dodávky cez Ukrajinu, tak tie skončia 2020. To znamená, že sa tu predpokladá strata na úrovni viacerých biliónov eur, ktoré sú platené vo forme tranzitných poplatkov každoročne. Toto je hrozba pre túto krajinu, ale aj pre udržateľnosť energetickej politiky a produktivitu veľkej časti západnej Európy. Chcem povedať, že South Stream bol vlastne e, takouto hypotézou potopený a takisto e, kritikami, ktoré sa teraz e, veľmi dobre dajú našiť aj na ten Nord Stream. A teraz za ECR e, pán poslanec Grobarčík. Ďakujem, pán predseda. Pred niekoľkými rokmi som sa počas diskusie pýtal komisára Altingera, prečo sa Nemci zúčastňujú vybudovania plynovodu Nord Stream, aj keď odporúčanie Európskeho parlamentu zrozhodne bolo proti takejto investícii. Komisár vtedy povedal, že vzhľadom na aktuálnu situáciu e, by sa už nikdy viac nezhodol e, podporiť túto investíciu. A potom, keď som sa ho o rok neskôr pýtal, prečo Nemci schválili právo využívania plynovodu, ktorý bude e, prepojený na Nord Stream, ktorý má v rukách Gazprom, tak povedal, že je to privátna súkromná iniciatíva a nemecká vláda nemá žiadny dopad na jej realizáciu. A pred niekoľkými týždňami som sa e, opýtal vás, pana, ko, pán komisár, e, na to, aký je vzťah komisie k Nord Streamu 2 v súvislosti s tretím energetickým balíčkom či vytvoreniu energetickej únie, e, pretože to, to je moja správa, som spravodajcom. A tá odpoveď mi pripomínala tie predchádzajúce a dnes ste to znova potvrdili, že je to súkromná iniciatíva, na ktorú komisia nemá vplyv. Nord Stream bude dodávať 110 miliard metrov kubických plynu ročne, čo znamená vyše 50 e, importu do EÚ tejto suroviny. No a Celkový, celkovo je to proti myšlienke diverzifikácie, pokiaľ ide o bezpečnosť dodavok EÚ. E a mimoriadne sa týka krajín Strednej a Východnej Európy, ktoré sú tým pádom opustené. A myslím si, že táto situácia si vyžaduje revíziu e, zo strany členských štátov, pokiaľ ide o záväzky v oblasti ochrany klímy či implementácie energetickej politiky. Dohoda alebo súhlas s, takýmto, s takouto investíciou bude mať dopad na bezpečnosť dodávok. A chcem sa opýtať, či takýmto smerom má ísť Európska únia a Energetická únia? Per il gruppo dell'Alleanza za ALDE eh, pán poslanec Pedersen. Ďakujem pán predsedajúci. E, projekt Nord Stream 2 je podstatný z pohľadu energetického trhu, budúceho energetického trhu a takisto z pohľadu tretieho energetického balíčka, ako aj z pohľadu energetickej únie. Rusko bude kľúčovým energetickým partnerom v nadchádzajúcich desaťročiach. My sme vzájomne závislí v princípe a to by malo určovať e, naše úvahy, pokiaľ ide o kľúčové infraštruktúrne projekty. Ale Rusko a ten vedúci exportér plynu Gazprom otvorene boli proti úsiliu EÚ liberalizovať trhy s energiami a aktívne sa snažili podkopať stratégie diverzifikácie. Takže máme všetky dôvody na to, aby sme uplatňovali maximálnu možnú mieru drobnohľadu, pokiaľ ide o ich návrhy. Ako viete, Európsky parlament pracuje na cieľoch a z tých náležitostiach, ktoré sa týkajú e, budúcnosti dodávok energií do Európy. A ja by som si chcel vypočuť váš názor a odhad toho, ako môže EÚ e, pokračovať v diskusiách, pokiaľ ide o Nord Stream 2 vo svetle tých e, základných princípov Európskej únie. Môže nám napríklad povedať komisia, koľko krajín spraví taký strategický prieskum expanzie budúcej toho Nord Streamu, tak aby sme dokázali posúdiť geopolitické a strategické dôsledky takejto stratégie. Ja si myslím, že väčšina krajín robí len posúdenia vplyvu, ale takéto posúdenia nepostihujú tie širšie e, dôsledky takýchto kritických projektov infraštruktúry. Preto by som chcel vyzvať komisiu, aby vstúpila do dialogu s e, dotknutými členskými štátmi, aby dala informáciu parlamentu, koľko z týchto štátov realizuje geopolitické analýzy kritickej infraštruktúry Takisto by som požadoval informáciu ohľadom toho, ako pristupuje komisia k takýmto otázkam a spýtal by som sa komisie, alebo poprosil ju, aby e, realizovala a zverejnila e, celoeurópsku geopolitickú štúdiu ohľadom e, tých dôsledkov z Nord Stream 2, a hlavne dopadu na európsku susedskú politiku a na politiku realizovanú voči Ukrajine. Ďakujem pekne. Za GUE NGL pán poslanec Silikiotis. Ďakujem pekne, ďakujem pán predsedajúci. Zdvojnásobenie Nord Streamu to je reakcia na neschopnosť Európskej únie a má sa tým zabezpečiť e, bezpečnosť, e, energetická bezpečnosť, pokiaľ ide o teda aj bezpečnosť dodávok. Musíme sa pozrieť na tú rovnicu, tak ja na celú záležitosť, tak e, na juhu Európskej únie, ako aj na severe Európskej únie. Mali by sme mať z tohoto obavy, pretože je jasné, že tu máme energetické ostrovy, že takéto veci sa objavujú tak na juhu, ako aj e, na severe. A tie predstavujú prekážku z pohľadu požívania plne funkčného energeticky zabezpečeného trhu. Komisia musí, myslím, uznať, že sa musí viacej opierať o domáce interné zdroje dodávok energií, hlavne pokiaľ ide o hydrouhláty, no, e, tak, ktoré sa nachádzajú hlavne e, na východnej časti Stredomoria a takisto v severnej časti Afriky. Musíme byť schopní zabezpečiť trasy, ktoré pôjdu aj cez východnú časť stredného, stredozemného mora a takisto musí mať skvapalnený zemný plyn. Keby sme to dokázali, tak by sme možno dokázali zaplniť niektoré medzery v dodávkach energii za vert, ale pán poslanec Turmes, najskôr by som chcel poďakovať kolegovi Renardovi Butikoferovi, ktorý inicioval túto rozpravu dnes večer drahí kolegovia, zdvojnásobenie potrubia Nord Stream eh, medzi Ruskom a Nemeckom je veľmi zlá myšlienka. Mohli by sme to nazvať dokonca provokáciou. ohrozuje to jednotnosť eh, energetickej únie a takisto eh, politiku susedstva. Je jasné, aký je tu cieľ zo strany Ruska. Odrezať a odpiliť úplne Ukrajinu od takýchto dodávok s veľmi závažnými geopolitickými dôsledkami, pričom poškodia krajiny na juhu a občanov, ktorí žijú v týchto krajinách tým, že ich dodávky plynu sa stanú oveľa ťažšími a oveľa drahšími, vytvorí to oveľa komplexnejšiu, komplikovanejšiu situáciu a podkope to konkurenciu. To je proti záujmom Európskej únie a je to takisto proti európskej solidarite a je to aj v rozpore s našim geopolitickým záujmom na Ukrajine. Ja som si istý, že väčšina tejto snemovne a väčšina vlád sa stotožní práve s takýmito argumentami. Ale samozrejme sú tu dôležití lobbysti, lobbystické skupiny. Gaz de François, francúzsky, teraz NG, e, eh, nemecký Wintershall a britská Šelka eh, už tu pobehujú po našich chodbách a vyvíjajú lobistický tlak, tak aby sme e, pristúpali k tomu jemne, lebo ide len o komerčný projekt predsa len a majú veľmi mocných spojencov François Hollanda, Angelu Merkelovu, ktorí tu dnes už sedeli s nami, Davida Camerona, moja otázka smerom na týchto troch lídrov je, kde je tá vaša konzekventnosť, pokiaľ ide o politiku voči Ukrajine, kde je tá solidarita smerom k susedom e, v južnej a východnej časti Európy. A nehovorte, že ide len komerčný projekt, je to politický projekt a je to mimoriadne výbušný a rozporuplný politický projekt. Preto len nechcem len, aby komisia bola tvrdá a myslím si, že tu máme na toto správneho človeka, ja chcem, aby aj predseda rady e, Tusk sa neschovával. Naozaj e, mi bude veľmi ľúto, keď sa nedostane tento, tento projekt na program jeden z nadchádzajúcich samitov EÚ. Potom musíme, môžeme naozaj zabudnúť na energetickú úniu EÚ. Ja chcem, aby pani Merkelová, pán Holland a pán Cameron vysvetlili ostatným premiérom členských krajín, prečo sa takto schovávajú, prečo takto podporujú ten projekt, ktorý je predmetom toľkých rozkolov a ktorý musí byť pozastavený. Ďakujem pekne. Za EFDD, pán kolega Tamburano. Početné vystúpenia e, spomenuli zdvojnásobenie kapacity Nord Stream ako problém, ale pokúsime sa ho považovať aj ako symptóm e, niektorých prvkov, ktoré sa týkajú otázok, ktoré ešte neboli vyriešené EÚ so značným meškaním e, smeruje k energetickému prechodu. E, je nevyhnutné sa oprieť pritom o ruský plyn. My sme predmetom geopolitických e, volieb, ktoré spôsobili isté naklonenie tých rovnovách, ktoré boli veľmi delikátne Nikto by si nebol pomyslel na zlojasovenie Nord Streamu v prípade, že by Ukrajina skutočne bola, že by bola poskytnutá skutočná pomoc a že by išla cestou stabilizácie, namiesto toho, aby tam boli podnecované nejaké revolúcie. Je jasné, že je tu evidentná eh, evidentný nedostatok politiky, politiky únie a silnej demokratického elementu, pričom niektoré hegemónne štáty, ktoré si robia tieto rozhodnutia tak, ako sa im zachce, a takto jednoducho potom ovplyvňujú alebo sú aj ovplyvnení pritom finančnými a priemyselnými gigantami a nekonajú v záujme celej únie. Napriek tomu e, väčšina tohto parlamentu ešte stále e, podporuje tú líniu úsporných opatrení. Čo povedať na tie sankcie, ktoré sa týkajú e, Ruska, ktoré sú ako povinné uvalované v prípade akékoľvek, akéhokoľvek uznesenia v takejto téme? Kto bude platiť tie škody našim podnikateľom e, no, na južnej, južnej časti Európy. E, Nemecko, možno to bude Nemecko s tými budúcimi e, ziskami, ktoré bude mať zo sever, z Nord Streamu. Je nevyhnutné, ako dobrý doktor, tak povediať, z chorej únie, E, reagovali na tieto otázky, aby sme zabezpečili nasledovné veci, ktoré považujeme za nevyhnutné. Treba zabezpečiť energetický prechod smerom k zníženiu podielu uhlíka, tak aby sme dokázali dosiahnuť väčšiu geopolitickú bezpečnosť a suverenitu. Takisto musíme zabezpečiť rozmanitosť e, zahraničnej politiky, tak aby sme e, potvrdili našu vlastnú cestu, tak ako mocnosti, ktorá je orientovaná na, na mier a na dobré spolužitie a takisto chceme, aby tu bol ten princíp e, dobrého občianstva. A teraz za ENF e, pán Baj. Vážený pán komisár, drahí kolegovia, keď chceme zabiť psa, môžeme povedať, že má besnotu. Ale vy pritom štekate a hrízete ruku, ktorá nás živí. Hovorím o Rusku, od neho sme závislí nie je to síce žiadna radostná situácia, ale je to tak a musíme sa k tomu postaviť. Chcel by som povedať, čo hovoril Jerome Ferrier, predseda Francúzskej asociácie pre plyn v časopise v novinách Figaro, o ktorom som už hovoril, ktorý vyšiel deň pred tým, než e, sa Rusko rozhodovalo o Nord Stream a on povedal, že e, Európa nemôže fungovať bez ruského plynu a či sa ma to páči alebo nie, je to fakt je to údaj, pri ktorému nemôžno diskutovať a potvrdil, potvrdil to aj nový výkonný riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energetiku. No ale treba si tiež uvedomiť, že sú to Ukrajinci, ktorých to hnevá najviac a vy ich podporujete. Ukrajinské orgány obviňovali Rusko zo všetkého možného avšak nedokázali zabezpečiť bezpečnosť plynu, ktorý prechádza ich krajinou pokiaľ Gazprom sa vyhrážal, že zavrie kohutík alebo ho zavrel, tak to bolo preto, že ukrajinský naftogaz neustále meška s platbami. Po mnohých rokovaniach bilaterálnych či trilaterálnych medzi EÚ, Ukrajinou a Ruskom komisia v oznámení z 27. septembra oznámila, že dá Ukrajine 500 miliónov dolarov na to, aby Ukrajina bola schopná E, tento rok si zaplatiť ruský plyn. Áno, 500 miliónov dolarov, pretože komisia e, preferuje dolar pred e, eurom. Takže Ukrajinci si budú môcť túto zimu kúriť, ale na nešťastie si ešte nevedomujú, aké dopady bude mať ich približovanie sa k EÚ a pritom budú, sa tu rozpiluje nena, alebo teda, pardon, burcuje sa nenávisť voči dlhodobému partnerovi, ich väčšiemu bratovi Rusku. Bulharsko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko či Taliansko, grecko by mohli profitovať z iného plynovodu. Pritom teraz eh, Holandsko, britský eh, Shell či francúzsky E.ON podpísali minulý december z predbežné memorandum o Nord Stream 2 a teraz Shell, BASF či E.ON si každý zoberie 10%, francúzsky investor bude mať 9%. K tomuto došlo počas hospodárskeho fóra vo Vladivosku roku. My vítame tento projekt, ktorý umožní zdvojnásobiť aktuálne kapacity komisia. Ešte nepokazila úplne všetko a pokiaľ sa nebude pokúšať zlikvidovať tento projekt, čo by viedlo k tomu, že Rusko sa vzdá účasti e, na Nord Streame. Je to dlhodobý kontrakt, ktorý bude zárukou stability. Potrebujeme to viac ako kedykoľvek predtým, pokiaľ chceme dosieliť v Európe dlhodobú klímu mieru skôr než tú, než tú novú studenú vojnu, ktorú ste teraz spustili. Monsieur, monsieur Bay. Pán Bay, je tu modrá karta. Chcete odpovedať na otázku? Sir Andrevič, you should give the floor. Pán Andrevič, máte slovo. Pán kolik, indeed, uh... Vážení kolegovia, naozaj počuli sme eh, prejav, ktorý chválil Gazprom ako najspolahlivejšieho dodávateľa v Európe. Ehm, no už e, dobre, ale ako potom vysvetlíte situáciu v Gazprome, čo je pravdepodobne tá najskorumpovanejšia veľká e, firma v Európe, e, keď sa pozriete na obrovské budovy, ktoré patria niektorým majiteľom a manažerom pri Moskve, keď sa pozrieme na čierne zmluvy. A ako potom vysvetlíte, že Gazprom účtuje Ukrajine viac než Nemecko? A vidíte v tom nejaký zmysel? Je to naozaj ekonomika, ktorá vychádza z finančných záležitostí? Ako vysvetlíte tie vysoké ceny pre Ukrajinu vyššie než pre Nemecko, ak ste ekonóm? Vážený kolega, vaša pripomienka jasne hovorí o štandardnom nepriateľskom postoji voči Rusku, ktorý často zaznieva v Európskom parlamente. Ja chcem povedať opak. Gazprom nikdy E, neurobil žiadne chyby, pokiaľ ide o dodávky plynu. Pokiaľ ide o tom, o čom ste hovorili, tak to sa dá vysvetliť tým, že nedochádzalo opätovane, nedochádzalo dobrovoľne zo strany Ukrajiny k platbám smerom na Rusko. A tieto platby, e, bolo ich veľa, ktoré naozaj neboli dodržané, neboli splatené. All'onorevole Corvin Mikke, non iscritto. Corvin Mikke, nezaradený. Pani Pán e, predseda, pani komisári, Chcem vás chcem povedať, že súkromné firmy budujú síce plynovod, ale prosím, nerobte z nás bláznom, že v Nemecku či v Rusku s tým nemá dočinenie vláda. Takéto veci sa bez e, účasti vlády urobiť nedajú. Pán Kanete hovorí, že druhá znásobenie Nord Streamu je, je, pri, pomôže e, rozšírenie dodávok, rozšírenie e, variability dodávok. Prosím, nerobte z nás e, Eh, hlupákov. Jeden kolega tu hovoril, že ten Nord Stream 2 eh, by mohol fungovať na to, aby sa prekonali tie dodávky, ktoré prichádzajú z Ukrajiny. Ja chcem povedať, že máme e, tajných lobbystov Gazpromu aj na súde a predpokladám, že aj na komisii Prekvapilo ma, že zelení bojujú proti uhliu, predlicovému plynu či jadru, čiže tými vecami, ktoré mm, Gazprom neponúka a pritom neviem, odkiaľ majú zelení toľko peňazí na svoje jednotlivé e, akcie. No a k tomu sa ešte pripája Európska komisia, ktorá nevidí nič zle na tom, že Polsko pretože ten plynovod nepôjde cez Polsko, a to, že teda ten Nord Stream nepôjde cez Polsko, umožňuje vydieranie e, Polska. Gazprom zatiaľ nič také nerobí, ale každú chvíľu môže začať. A Polsko sa musí pred tým ochrániť. Každopádne sa domnievam, že pokiaľ Európska komisia nevidí žiadne e, ohrozenie, tak som chcel povedať, že aj v komisii sedia agenti Gazpromu, alebo v, dru- v druhom prípade sú to idioti. La parola onorevole Karins. Karins. Pán komisár, Európska únia má jednu veľkú strategickú slabosť. Sme závislí najmä v oblasti energií a sme závislí od jediného dodávateľa, od Ruska. A to je tá naša slabá stránka, ale my potrebujeme riešenie. A riešenie je, e, že e, vybudujeme Európsku energetickú úniu. A tu sú tri dôležité kroky. V prvom rade musíme e, znížiť našu energetickú závislosť, musíme zvýšiť našu konkurencieschopnosť a potom musíme diverzifikovať energetické zdroje. Projekt Nord Stream 2 e, však e, dosahuje práve opak ten nás nepodporuje v našich cieľoch v EÚ, práve podporuje a zvyšuje našu závislosť od Ruska. A takisto konkurencia sa tu nepodporuje a nediverzifikujú sa tu ani zdroje, pretože budeme závislí od jediného zdroja, od Ruska. A k tomu chcem povedať, že ak dôjde k zdvojnásobeniu kapacít, potom bude Ukrajina úplne izolovaná a my sa pokúšame predsa Ukrajinu z Európskej únie e, podporiť. Ale e, my to týmto spôsobom nerobíme a preto by sme tento projekt nemali podporiť. V prvom rade e, to treba urobiť politicky. Bude to podobné ako v prípade South Streamu. Potom to môžeme urobiť právne a tu sa musíme obrátiť na Európsku komisiu a požiadať, aby preskúmala, ako vyzerajú aby preskúmala, ako vyzerajú zmluvy e, stranami a ako vyzerajú dodávateľské zmluvy s Gazpromom. Pán Balčitis. Ďakujem, pán predseda. Energetická závislosť Európskej únie od Ruska e, je e, jedným z aspektov, e, ktorých sa odvíja cieľ vybudovať energetickú úniu. A zdvojnásobenie kapacity Nord Streamu je v rozpore s našou energetickou politikou a s dohodami s tými členskými krajinami, ktoré boli doteraz izolované od dodávok. V akej situácii sa potom e, ocitnú tieto krajiny? krajiny ako Litva, ktorá vybudovala terminál LNG bez e, fondov z Európskej únie a ktorá sa pokúša urobiť, čo sa dá, aby znížila náklady na energie. Súkromné spoločnosti príjmajú rozhodnutia, e, ktoré sú proti záujmom našich partnerov, ako je Ukrajina. Takže si musíme položiť otázku, naše úsilie e, na zvýšenie bezpečnosti dodávok a zníženie závislosti od Ruska a vôbec e, hodné e, toho úsilia. A Zdá sa, že nemáme ani všetky informácie o týchto zmluvách predtým, než sú podpísané. Ja si myslím, že to je skutočný škandál, ktorý vlastne spochybňuje účinok, účinnosť našich európskych inštitúcií. Pani Patiga? Ďakujem. Nord Stream e, Rusi používajú na tlak na náš región, na vrátanie Ukrajiny, e, ohrozuje našu bezpečnosť. A to nielen energetickú, ale na strane EÚ e, prispieva k narušaniu zásady solidarnosti. A hovorím to aj v súvislosti s novovzniknutým Turkish Stream, pretože sa tu hovorí o ekonomickej podstate oboch projektoch, avšak to jednoducho znamená podliehanie ruskej propagande a mali by sme sa o to zaujímať. E, Mali by sme bojovať proti takéto ruskej strategickej komunikácii. Pán Astravičius. pán predseda, pán komisár, kolegovia. V júli tohto roka skupina členov parlamentu, vrátane mňa, položila komisii otázku a žiadosť, aby e, zhodnotila dopady zdvojenia kapacity Nord Streamu. Aby som bol úprimný, bol som šokovaný, pán komisár, vašou písomnou odpovedou. A citujem, e, zvýšenie kapacity Nord Streamu je v prvom rade komerčné rozhodnutie. Koniec citátu. Ja tomu hovorím eh, biznis ako doteraz. Nič nové a preto eh, sa pripájam k tomu, čo povedali kolegovia a spýtam sa vás na tri jednoduché veci. Ste si stále istí eh, s ohľadom na geopolitickú situáciu, že to je komerčný projekt a tu myslím to, že sa tu obchádza Ukrajina. Po druhé, myslíte si, že rozšírenie Nord Streamu je vlastne proti energetickej stratégii e, Európskej únie a proti energetickej únii? A po tretie, ako vnímate e, tieto veci e, prepojené? To znamená budovanie a zvyšovanie kapacity Nord Streamu a zároveň znižovanie našej závislosti od Ruska. A ďakujem vám vopred za vaše odpovede. Pán Ferreira. Ďakujem, pán predseda rozvoj tzv. energetickej únie nebude predstavovať nič, len e, podriadenie tohto dôležitého sektoru v každej spoločnosti ekonomickým záujmom e, v EÚ a e, nadnárodným ekonomickým záujmom, aj pokiaľ ide o infraštruktúru, ale aj pokiaľ ide o ambíciu vybudovať interný trh. A odpoveď na tieto otázky, ktoré sa týkajú podporenia energetickej efektívnosti, využívanie domácich zdrojov, efektívnejšie využívanie energií, a transfer energií medzi členskými štátmi. Toto e, všetko má byť základom. My potrebujeme verejnú kontrolu energetického sektora. Energia je a e, musíme ju vybrať z rúk e, súkromných vlastníkov. Takto jedine môžeme rozvíjať energetickú úniu. Ďakujem, pán Tarant. Ďakujem, pán predseda komi- iniciatíva komisára Ševčoviča preskúmať e, legislatívne aspekty Nord Streamu je len vítaná, pretože tu ide o nástroj geopolitickej hry a e, ja by som to e, označil aj ako za súčasť notorickej hybridnej vojny. Je to hra právnikov v Rusku, v Nemecku. A pán Kanete, my vám dáme e, všetku podporu, aby sme e, nešli týmto smerom. A e, vieme, že náš legislatívny trojuholník, komisia, parlament, rada je niekedy bermudským trojuholníkom, kde sa veci strácajú a my potrebujeme, aby pán Tusk konal. Pán Tusk, Donald Tusk musí konať a táto téma sa musí dostať do programu zasadnutia Európskej rady. Len potom pani Merkelová a pán um, Hollande sa budú musieť pozrieť do očí uh, ostatným premiérom ako Robert Fico a ďalším a vysvetľovať uh, prečo sa e, buduje tento e, plynovod. Ja si myslím, pán Kanete, že vy ste e, boli v ropnom biznise, ja som bol v plynárenskom priemysle a chcel by som skončiť optimisticky. Ruská schopnosť dodávať plyn je blav, pretože gaz Prom nemá tieto kapacity a e, preto e, toto je, cieľom tohto projektu je vlastne zničiť Ukrajinu a nič iné. Hovorili ste dvakrát toľko, ako ste mali k dispozícii. Honorable Seinfeld. Pán Scheinfeld. Ďakujem, pán predseda. Kľúčovým prvkom budovania energetickej bezpečnosti Európskej únie by malo byť zmenšenie závislosti Európy od importovania zdrojov energie, najmä z jedného východného smeru. V takéto situácii ťažko považovať plynovod Nord Stream 2 za investíciu, ktorá by súvisela v prvom rade so spoločnými zájmy, po druhé so zásadami Európskej únie a po tretie s európskou stratégiou energetickej bezpečnosti. Máme dočinenia so situáciou, ktorá je veľmi kuriózna. Na jednej strane sa vo všetkých strategických dokumentoch Európskej únie zdôrazňuje nutnosť dosiahnutia diverzifikácie zdrojov a ciest dodávok energie a na druhej strane sa prijímajú mm, investičné preddohody, ktoré ešte spôsobia ešte väčšiu závislosť členských štátov od Ruska v tomto kontexte vyzerajú nevýhodné aj e, prejavy niektorých politikov, ktorí tvrdia, že sú to súkromné komerčné projekty, do ktorých sa nemožno pliesť. Avšak netreba zabúdať na to, že napríklad Nemecko je spoluvlastníkom niektorých firiem, ktoré podpísali memorandum o porozumení s Gazpromom. Takže ťažko uveriť tomu, že nemecké koncerty príjmali rozhodnutia v tak strategických a dlhodobých E, situáciách bez toho, aby o tom vedela a súhlasila federálna nemecká vláda. Nord Stream 2 prinesie nielen ohrozenie e, hospodárske a politické, ale taktiež prinesie aj bezprostredné hospodárske straty pre niektoré členské štáty, napríklad pre Polsko a Bulharsko, alebo aj pre E, naše partnerské krajiny ako Turecko či Ukrajina. Ukrajina už teraz odhaduje straty na úroveň 2 miliardy eur ročne a tento projekt nazýva, citujem, z, zradu európskych myšlienok solidarity. A z týchto dôvodov, pán predseda, Európska únia by mala vplývať na pozdržanie projektu. Ďakujem. Honorevole Džerek. Pán energetická únia je na jednej strane jednotný e, konkurenčný trh energie a na druhej strane je to realizácia európskeho e, klimatického cieľu. Hlavným nástrojom, ktorý vedie k tomuto cieľu, je energetická efektivita. E, znásobenie severného plynovodu by mohlo mať dôležitý vplyv na vybudovanie energetickej únie a tiež na bezpečnosť dodávok. Keď sa pozrieme na túto situáciu racionálne a s dôrazom na budúcnosť, aj zabudneme na po, politické nedohody, či spory, či nejaké historické problémy, ktoré predsa nemôžu trvať do nekonečna. Musíme si priznať, že vybudovanie druhého plynovodu Nord Stream je rozumným nápadom konverzia plynovej energie na elektri- ener- elektrickú je 20 krát efektívnejšia e, než e, konverzia z e, uhlia. Ale je tu ešte jeden ďalší afekt, aspekt efektivity, to je veľká flexibilnosť pro produkcie elektrickej energie v súčinnosti s veternou energiou, pretože veterné turbíny sú úžasný spôsob, uh, Mm, dosiahnutia efektivity počas tzv. špičky. E, vy, ľudia, ktorí sú za vybudovanie Nord Streamu, to veľmi dobre pochopili, avšak v prípade nového projektu je dôležité, aby sme dospeli k spoločnému rozhodnutiu aby sme investovali do pobalského regiónu, vďaka čomu bude zabezpečené spoločné využívanie. A taktiež si myslím, že je dôležité, aby sme sa vrátili k myšlienke Jamal 2. Thank you very much indeed. Uh, on behalf of uh, ICR e Group, I Avren Van Posselt, one minute, take a floor, please voorzitter eh, beste commissaris beste collega's de plannen voor de verdubbeling. proti cieľom energetickej politiky, ktoré sme si stanovili, chceme byť menej závislí od ruského plynu. A chceme diverzifikovať nielen zdroje, ale chceme hľadať aj alternatívne zdroje energii. A keď sa pozrieme na kapacitu Nord Streamu, aj tak sa využíva len na 50 Jasne, tu musíme zvážiť aj ďalšie aspekty a toto je aj otázka politiky a celá otázka je, odkiaľ chceme získavať energiu z, budúč- z budúcnosti. My máme zdroje a e, k, tomuto, e, k tejto dohode musíme pristúvať veľmi kriticky. Pán Selimovič. Ďakujem, pán predseda je už dlho, čo Rusko využíva plyn na ovplyvňovanie krajín a pro, proti tomu, aby sa obracali smerom na západ. E, takto sa to dialo aj v Estonsku. A e, keď e, Rusko zastavilo plyn, bolo to aj v prípade Gruzínska, Ukrajiny, kde platili vždy cenu za svoje politické kroky. Takto sa to dialo, dialo aj v Podnestersku Eh, na Balkáne, eh, Bosna, Srbsko. Aj tieto krajiny sú dokonca závislé a musia tancovať ako Kremlin píska. Eh, my ako, kde máme istotu, čo sa bude diať v budúcnosti a ako chce komisia zabezpečiť to, že nedôjde k vydieraniu aj v budúcnosti. Pán Kristopov. ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že eh, je potrebné, aby sme boli úprimní, objektívni. A počúvam, čo sa tu hovorí v tejto sále eh, členovia parlamentu, komisia, komisári, všetci hovoria to isté. Všetci hovoria o tom, že musíme byť sebestační, pokiaľ ide o energiu, aby sme znížili závislosť Určite máme rôzne zdroje dodávok a to potrebujeme na to, aby sme neboli závislí od nejakých e, jednotlivých alebo jediných e, dodávateľov. To je východisko, ale otázka je, e, podarí sa nám to prostredníctvom Nord Stream 2? Mám pochybnosti a komisár dnes povedal správne, že Európska únia potrebuje viac zdrojov dodávok zemného plynu, ale otázka je, ako to urobiť. Nachádzame sa v a musíme musíme sa rozhodnúť. A my máme alternatívy, musíme využívať naše domáce zdroje energií a e, východné stredozemský región je tiež jedným riešením musíme byť sebestačnejší, aby sme neboli závislí od jediného veľkého dodávateľa východná časť stredozemného regiónu má kľúč k tejto otázke. Cyprus je členom eh, Európskej únie a nie je to len Cyprus, je, to, je tu aj Grécko, Izrael, Egypt. Sú tu aj ďalšie eh, možnosti. Nebuďme teda uh, krátkozraky a nebuďme závislí od jediného zdroja, diverzifikujme naše zdroje a pozerajme sa ďalej do budúcnosti a východný stredozemný región môže byť riešením. Vybudujme infraštruktúru, ktorá môže pomôcť Európskej únii, členským štátom a občanom Európskej únie. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pán Kofod. Ďakujem, pán komisár. Nord Stream netreba rozširovať. Je to jednoduché. Naša energetická únia musí byť vystavená na spolupráci, um, solidarite a uh, obnoviteľných energetických zdrojoch, Nord Stream, uh, pobaltské krajiny, Polsko budú úplne izolované a len polovička kapacity sa teraz využíva a ďalšie zvyšovanie kapacity bude oslabovať Európu. Putin teraz bombarduje Sýriu a nezaslúhuje si nejakú odmenu v podobe rozširovania Nord Streamu, pretože to len zvýši našu závislosť od Ruska, od ruského zemného plynu. Teraz by sme sa mali sústrediť na energetickú efektívnosť a na vybudovanie skutočného energetického jednotného trhu. A ja dúfam, že k tomu dôjde. Ďakujem. Pán poslanec Jackevič na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel pripomenúť, že môj štát Polsko už od začiatku rozhovorov o projekte Nord Stream bol e, na štát proti projektu realizácie. Myslíme si, že táto investícia ohrozuje e, energetickú bezpečnosť Strednej a Východnej Európy a nie, nejde súľadia so zásadou solidarity. Nie je možné, aby oblasti, ktoré spadajú pod európske právo, odsúhlasia projekt, ktorý ohrozuje základy tohto práva z krajinou, ktorá ani nie je členom EÚ. A to sa dnes deje za súhlasu niektorých členských štátov EÚ. A ešte k tomu vybudovanie e, Nord Streamu e, číslo 2 e, je teda proti hospodárskej bezpečnosti. Toto je naozaj destabilizované, pretože Európsky trh e, teraz je ovládaný monopolom. A ja sa chcem opýtať, kde je tu tá solidarita, o ktorej toľko počúvame, pokiaľ ide napríklad o otázku utečencov, najmä pokiaľ ide o nemeckých politikov. Mám krátku otázočku na pána komisára. Myslíte si, že existujú analýzy Nord Streamu, e, pod uhlom s jeho e, súčinnosťou s tretím energetickým balíčkom. Ďakujem, pán poslanec. Pán Čaba Molnár, máte minútu. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, nie je to ešte isté, že potre... ale jedno je isté, potrebujeme len udržateľné energie. Toto nie je len zelená ideológia, toto je bezpečnosť, tu ide o pracovné miesta, tu ide o motor hospodárskeho rozvoja. V každom prípade potrebujeme tradičné energetické zdroje, ale určite potrebujeme diverzifikáciu, pretože bez diverzifikácie európska energetická bezpečnosť nebude udržateľná. Podľa údajov Európskej komisie klesajú ceny energií spôsobom práve vďaka diverzifikácii. A e, ruský zemný plyn naozaj hrá dôležitú úlohu, ale nemali by sme byť jednostranní a musíme vidieť aj ruskú závislosť od nás, pretože oni nás tiež potrebujú. A my sme oveľa spolahlivejší než iní partneri Rúska. My potrebujeme aj obnoviteľné energetické zdroje a potrebujeme udržateľné ekonomické zdroje. Ďakujem. Ďakujem, pán Kužmík, minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, pán komisár. Projekt, investičný projekt Nord Stream 2 je v prvom rade politickým a nie hospodárskym predmetom, pretože E, aktuálne Nord Stream 1 sa využíva iba ledva na 50 na dôvažok realizácia takéto investície e, veľkých západných spoločností sú spolupráci s Gazpromom, ktorý stále viac a viac dominuje e, trhu a voči ktorému komisia vedie antimonotónne konanie, je jednoznačné nadľahčovanie, ne, alebo teraz ľahčovanie nielen európskeho práva, ale aj solidarity, ktorá je súčasťou energetickej únie, ktorú podporuje 28 členských štátov. Pokiaľ vlády najväčších európskych krajín vyžadujú solidaritu, konfliktu e, od Strednej Európy v otázke emigrantov, tak ako predstaviteľ najväčšieho z týchto štátov Polska, ja žiadam vás o solidaritu v otázke energetickej bezpečnosti, ktorá je uvedená nielen v spomínanom projekte e, o energetickej únie, ale v Lisabonskej zmluve a chceme e, vás požiadať o zablokovanie realizácie tejto v prvom rade ruskej investície. Ďakujem za váš prejav. A teraz pán Griffin Minúta, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Energetická bezpečnosť je pre Európu veľkou výzvou. V Spojenom kráľovstve závislosť na importoch nárástla za posledné roky veľmi významne, najmä pokiaľ ide o zemný plyn. V tomto kontexte by som rada zdôraznila, že riešenia v oblasti energetickej bezpečnosti zahrňajú aj taktiež posilnenie integrácie trhu, posilnenie našich snáv v oblasti energetickej efektivnosti a propagácii rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Zdvojnásobenie kapacity e, Nord Streamu e, má viacero dopadov, ktoré e, treba naozaj podrobne zhodnotiť zo strany komisie. Pán to v prvom rade komisia musí zabezpečiť, že projekt je v súlade s, s európskymi zákonmi o energetických trhoch. Taktiež chcem e, e, vyzvať komisiu, aby rýchlo preskúmala e, či zdvojnásobenie plynovodu bude, čo bude znamenať teda zdvojnásobenie plynovodu pre strednú a východnú Európu. Je v našom záujme, aby sme našli komplexné riešenie v otázke energetickej bezpečnosti, ktoré bude prínosné pre všetky členské štáty. Nie som presvedčená o tom, že by tento projekt bol súčasťou takéhoto riešenia. Ďakujem. Uh, thank you. Ďakujem. Prídeme, pre, prejdeme teraz k spontánnej rozprave. Mám tu naozaj veľmi dlhý zoznam, <laughs> štyri osoby. A prvý má slovo pán... Uh, Hetman, ďakujem za slovo, pán predseda, vážená, vážení páni, myslím si, že už tu dnes všetko zaznelo, takže ja sa obmedzím iba na tú najdôležitejšiu vec, solidarita a rešpektovanie práva, to sú základné hodnoty Európskej únie. V poslednej dobe sa o nich hovorí veľmi veľa. Dnes v tejto miestnosti sa o týchto hodnotiach hovorilo zo všetkých uhlov a nemôžeme súhlasiť na to, aby v jedných e, témach bola solidarita e, základnou hodnotou a v iných by to bola iba hospodárska otázka, ako v prípade Nord Stream 2 pokiaľ eh, to tak bude fungovať, tak ja ako jeden z obyvateľov EÚ potom eh, sa vzdám všetkých týchto oblastí. Ďakujem. Pán Franžulica. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážny pán komisár, keď e, Marcová Európska rada v roku 2014 uspela k záveru, že musíme vypracovať plán na e, redukciu energetickej závislosti od Ruska, tak navrhli, aby sme posilnili vzťahy s existujúcimi dodávateľmi okrem Ruska, by sme mali taktiež si nastaviť nové politické ciele, ktorými by bolo otvorenie sa novým zdrojom energie. No a situácia je taká, že toto rozšírenie e, plynovodu Nord Stream by negatívne ovplyvnilo krajiny Strednej a Východnej Európy. E, záujem na to majú iba niektoré krajiny EÚ a niektoré firmy toto je proti princípu solidarity a spoločných činností, ktoré sú ustanovené v úsmerneniach spoločnej stratégie, ktorú komisia vypracovala po žiadosti členských štátov. Je to veľmi negatívny e, ťah e, od niektorých krajín EÚ, pokiaľ ide o otázku solidarity a súdržnosti. Ja sa domnievam, že musíme na záver sa držať našej európskej stratégie energetickej bezpečnosti, pokiaľ nechceme byť zraniteľní po e, smerom na narušenia, ktoré či už budú spôsobené e, zlyhaním infraštruktúry či politickou nestabilitou a podobne. Ďakujem. Multumask. Ďakujem. Teraz pán no, Marias, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Nord Stream 2 znamená, že aj v oblasti energetickej politiky existujú ďalšie vplyvy, ktoré tu pôsobia. Pani Merkel hovorí, že nemôžeme opustiť Ukrajinu a pritom veľké firmy, nadnárodné spoločnosti sú tie, ktoré za tým stoja. Oni e, vypracovali tento plán na zdvojnásobenie Nord Streamu je dôležité, aby sme pracovali na diverzifikácii či aj tranzitných ciest alebo dodávateľov. South Stream, ktorý prechádza Gréckom, bol veľmi dôležitý krok v rozvoji. No a pozrieme sa aj na ďalšie polia, či už je to Grécko, alebo Cyprus, alebo Egypt východná časť Stredozemného mora by mohla byť veľmi dôležitým e, zdrojom energie a vďaka tomu by sme sa mohli vymaniť e, z rúk trojky a memoranda. Ďakujem, pán Rope. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár. Komisia by sa na tento projekt nemala pozerať iba ako na komerčný projekt, mala by mať na zreteli e, širší uhol pohľadu, e, ktorý zahrania aj klimatické zmeny, energetickú politiku a je, je úplne zjavné, že tento projekt ide proti nášmu cieľu diverzifikovať e, dodávky energie. A taktiež nie je v súlade s našimi prioritami, pokiaľ ide o posilnenie energetickej bezpečnosti. Potrebuje sever ďalšiu energetickú infraštruktúru v Baltickom mori. Už dnes máme alternatívne zdroje dodávok plynu. Napríklad v Litve máme terminál na LNG, avšak na nešťastie sa využíva iba na tretinu. A to z viacerých dôvodov. Dúfam, že z tohto projektu nebude len ďalšie sklamanie, ďalšie zlyhanie našej politiky pretože nemôžeme podporovať takéto projekty, pretože nie sú záujme európskej spoločnej politiky. Ďakujem za Európsku komisiu, náš host, pán komisár Kanete. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctené poslankyne, poslanci. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za pripomienky. Som rád, že máme rovnaké vnímanie tejto témy. Dovolte mi zopakovať, že v kontexte energetickej bezpečnosti diverzifikácia je kľúčová a to je politika, ktorú vypracováva aj komisia. Podporujeme všetky projekty, ktoré smerujú k diverzifikácii, e, pokiaľ ide o LNG, pokiaľ ide o stratégiu dodávok plynu a jeho uskladnenia. E, bude mimoriadne dôležité z pohľadu vývoj LNG, akú pozíciu mu dáme do budúcnosti. E, podporujeme vývoj a teda e, e, práca na vývoji v rámci e, južného koridoru. Je nevyhnutné, aby aj transanatovská vetva bola sprevádzkovaná. V budúcnosti nebude takto zabezpečené prepojenie len s Azerbajčanom, ale aj s Turkmenistanom a ako náhle budú naplnené podmienky, tak aj s plynom z Iránu. Je tu nový, nový vývoj, ktorý tu vnímame. Viac ako 3000 kubických metrov, ktoré sú tu každodenne, eh, miliard, pardon, miliard kubických metrov, ktoré sú tu k dispozícii a chceme takýmto spôsobom zabezpečiť eh, aj teda energiu do južnej časti, vrátanie alžírskeho plynu. Samozrejme nevyhnutné diverzifikovať zdroje a takisto trasy. Nord Stream 2 nejde podľa nejakých eh, predstav korporátnych, keby sme sa takto k tomu postavili, tak by sme zvýšili závislosť na jednom dodávateľovi a takisto na jednej trase. Konkrétnejšie ten projekt by mohol, tak povediac, ostihnúť dodávky cez Ukrajinu a predstavoval by to 80 celkového ruského vývozu jednou trasou a tým by e, sa zvýšil zároveň aj podiel zo 40 na 70 teda toho ruského plynu e, v Nemecku. No preto tu vznikajú vážne pochybnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť takéhoto, takéto schémy, takého režimu. E, preto je vhodné uvažovať nad e, dodávkami cez Ukrajinu. V súčasnosti teda prechádza polovica dováženého plynu z Rusku. Je tu istá nadmerná kapacita, ktorá sa týka tohto plynu z Ruska a preto sa nikdy ale nemôže stať Nord Stream projektom spoločného záujmu a nikdy e, nemôže byť plne na prospech EÚ. My, ako vás ubezpečujem, budeme naďalej rigorózne veľmi skúmať tento projekt Nord Stream a pritom e, budeme sa snažiť dodržiavať e, legislatívu, ktorá sa vzťahuje k vnútornému trhu. Takisto budeme to riešiť aj s nemeckým regulačným úradom, aby sme sa oboznámili s podrobnosťami tohto projektu a na základe tohoto budeme potom vyhodnocovať právnosť a právoplatnosť takéhoto projektu a ja budem parlament informovať o akýchkoľvek e, zisteniach v tejto veci. Otázka, či je ten projekt komerčne realizovateľný alebo nie, nie je len o to, ale ak to bude implementované, tak komisia má za úlohu zabezpečiť e, plné rešpektovanie komunitárneho aký e, Budeme musieť naozaj plne dodržiavať právo EÚ, a hlavne pokiaľ ide o tretí energetický balíček, ale takisto aj veci, ktoré sa týkajú Eh, environmentálnych otázok, takisto verejného obstarávania. A ja sa mm, budem osobitne venovať týmto veciam. Ďakujem pekne. A teraz eh, za radu pán minister Nikola Šmit. Ďakujem, pán predseda, naozaj stručne. Predsedníctvo sa chce Európskemu parlamentu poďakovať za túto veľmi užitočnú diskusiu a za záujem, ktorý prikladáte otázke energetickej bezpečnosti, vrátane otázky projektu Nord Streamu 2. Energetická bezpečnosť je e, zásadnou témou pre Európsku úniu, pre občanov, pre hospodárstvo. Energetická bezpečnosť, a myslím si, že na to dobre poukázala diskusia, integruje viacero aspektov hospodársky, e, environmentálny, avšak aj geopolitický. Európska únia musí mať spoločnú víziu a spoločné ciele a hovorí jediným hlasom. Energetická únia mimo, poskytuje rámec, ktorý by mal únii umožniť dosiahnuť svoje ciele. Chcel by som e, vám povedať niečo, čo, vzal na to, čo povedal pán komisár, niečo, čo sa nachádza v záveroch rady z 19. a 20. marca 2015 budem hovoriť, budem citovať bod D, v ktorom sa uvádza, aby sa zabezpečilo, že všetky dohody prepojené na nákup plynu od e, zahraničných dodávateľov, aby boli tieto plne v súčinnosti s unijným právom, najmä prostredníctvom posenia transparentnosti týchto dohôd a ich kompatibilitou s ustanoveniami Európskej únie v oblasti energetickej bezpečnosti a myslím si, že to, čo povedal pán komisár, je absolútne v súlade s týmto vyhlásením. Takže predsedníctvo určite bude tlmočiť vaše obavy, ktoré tu dnes večer zazneli. Merci beaucoup. Merci... Ďakujem pekne, pán minister.